od zelených a ALDE som dostal e, návrhy na vymenovanie e, členov výborov a parlamentných e, delegácií. Zoznam nominácií bude v zápisnici z tejto schodze a ak nebudú k tomu výhrady, budú považovaní e, títo poslanci za schválených. Výbor pre životné prostredie e, tiež e,